17. a 18. decembra roku 2015 dostane slovo predseda Európskej rady. Pán, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, členovia Európskeho parlamentu, poslanci, poslankyne, v decembri sa Európska rada vyjadrovala k všetkým krízam veľkým, ktoré, ktorým musela Európska únia čeliť v roku 2015. Či už išlo o utečeneckú a migračnú krízu, alebo reformu e, európskych e, finančných programov, alebo Grexitu. V všetkých týchto témach sme urobili určitý pokrok, ale nie dostatočný. Preto nesmieme zabúdať na to, že aj rok 2016 prinesie ďalšie výzvy a budeme musieť prejsť určitými záťažovými testami. Čo je však ešte väčšou výzvou, je to, že tieto testy vlastne prichádzajú zo všetkých strán a to zároveň. Dnes by som chcel povedať e, toľko, že ja nechcem polaviť, pokým nenájdeme riešenia pre všetky tieto výzvy. Naša sila prichádza z našej jednotnosti, jednoty a preto ponechanie a podpora tejto jednoty Európskej únie bude pre mňa hlavným cieľom pre rok 2016. Vážení poslanci, vážené poslankyne, dovolte mi venovať sa predovšetkým otázke migrácie a utečeneckej kríze. To je existenciálna výzva pre Európsku úniu. Istotne si pamätáte, že už celé mesiace zdôrazňujem skutočnosť vlastne od samého začiatku tejto migračnej krízy, že nie je žiadna dobrá alternatíva, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Toto je vlastne základ, prezáklad každej efektívnej migračnej politiky. Ochrana hraníc. Ak nebudeme vedieť schopní ochrániť externé hranice Európskej únie, tak zlyháme aj z politického hľadiska. Po decembrovej Európskej rade môžeme však byť trochu optimistickejší, Diskusia sa sústredila predovšetkým na formy posilnenia ochrany vonkajších hraníc Európskej únie. Všetci, všetci predstavitelia štátov sa zhodli na tom, že ochrana vonkajších hraníc vyžaduje dôležité rozhodnutie. A v tomto kontexte sme sa zhodli, že preskúmame návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európskej únie, vrátanie myšlienky Európskej jednotky pre ochranu a hraníc. To je vlastne priorita pre holandské predsedníctvo. Mali by sme mať návrh k tomuto do júna tohto roku. Ochota Grécka podporiť intervenčný tým Frontexu je ďalším ukazovateľom, že sme urobili dobrý krok správnym smerom, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. Napriek politickému pokroku musím však priznať, že tu máme určitý deficit, pokiaľ ide o výsledky na viacerých fondoch, pokiaľ ide o hotspoty a pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc v patričných krajinách, ktorých sa to týka, aj pokiaľ ide o ponechávanie utečencov na území Európskej únie. Napríklad akčný plán s Tureckom, hoci sa zdá byť slubný, ešte stále nepriniesol očakávané výsledky. Zdieľam pocity, ktoré vyjadril predseda vlády Rute, ktorý povedal, že už nám už máme iba dva mesiace na to, aby sme zvládli túto situáciu. Štatistiky ohľadne vianočného obdobia nie sú povzbudivé, pretože máme viac než 2000 utečencov, ktorí vstupujú na územie Európskej únie podľa Frontexu každý deň. Marcová Európska rada bude poslednou možnosťou preskúmať, či naša stratégia skutočne funguje. Ak nebude fungovať, budeme musieť čeliť veľkým dopadom, ako napríklad kolaps Schengenu. Táto alternatíva, pokiaľ ide o tú našu stratégiu, nie je potešiteľná, preto apelujem na členské štáty, aby implementovali stratégie v plnej miere. Vážení poslanci, poslanky, nepozrieme sa na situáciu v Spojenom kráľovstve. V decembri sa predstaviteľa členských štátov hm, konštruktívne venovali aj otázke eh, Spojeného kráľovstva. Predseda vlády Cameron detailne popísal svoje stanovisko, predovšetkým pokiaľ ide o prospech voľného pohybu osôb. Vyžiadal, vyžiadal si vysvetlil aj model štvoročného, štvoročnej predstavy, ktorú predstavoval a žiadal alternatívne riešenia, ale to iba v tom prípade, ak skutočne tieto prinesú rovnaký cieľ, aký on očakáva. Predstaviteľi hlavy štátov sa vyjadrili s obavami k viacerým otázkam, ale preukázali určitú ochotu hľadať kompromisy. Vzhľadom na tieto pozitívne tóny tejto diskusie sme sa dohodli spolupracovať na to, aby sme našli riešenia vo všetkých štyroch témach, ktoré vlastne nastolil pán predseda vlády Cameron. Pokiaľ ide o vzťahy s eurozónou, zvrchovanosť, konkurencieschopnosť a voľný pohyb osôb. Ako teda môžeme sa venovať všetkým týmto témam? To je veľká otázka a možno už v tomto čase kedy my o tomto hovoríme, viacerí odborníci spolupracujú v komisii na tom, aby našli riešenia. Pokiaľ ide o prípravu februárovej rady, ja tu predložím konkrétne návrhy, pokiaľ ide o dohodu so Spojeným kráľovstvom, všetkým eh, hlavám členských štátov a chcem zdôrazniť, že už od samého začiatku týchto rokovaní som sa snažil a snažím sa celkom jednoznačne povedať, že tu nebude žiadny kompromis, pokiaľ ide o základné práva, ako napríklad nediskriminácia alebo voľný pohyb osôb. Zároveň chcem povedať, že robím všetko to, čo je v mojich právomoci, aby sme našli uspokojivé riešenie aj pre britskú stranu. Od dnešného dňa výsledok referenda sa zdá byť ešte menej predvídateľný ako kedykoľvek predtým. Čas hrá veľkú rolu a preto sa budem veľmi snažiť na to, aby sme tú dohodu s Veľkou Britániou dosiahli už vo februári. Istotne to nebude ľahké, ale stále je to ešte možné. Vážení poslanci, vážené poslankyne, Európska rada takisto hovorila aj o otázke boja proti terorizmu, pokiaľ ide o obdobie po útokoch v Paríži. Tieto strašné útoky iba posilnili naše odhodlanie v Európe bojovať proti terorizmu Hlavy štátov sa dohodli, že urobia všetko preto, aby sme mali väčšiu mieru výmeny informácií, pokiaľ ide o zahraničných bojovníkov v rámci Schengenu prostredníctvom Europolu, ako aj medzi jednotlivými úradmi zastupujúcimi členské štáty bezpečnostné zložky musia spoločne analyzovať hrozby, pokiaľ ide o možnú mieru prevencie útokov. Europol poukázal, že je tu veľké navýšenie, pokiaľ ide o mieru výmeny informácií ohľadne zahraničných bojovníkov prostredníctvom nového centra boja proti terorizmu, kde takmer každý členský štát prispieva údajmi bez nejakej obozretnosti a bez skutočnej spolupráce nebudeme môcť poraziť túto hrozbu a pravdepodobnosť ďalších útokov zostane vysoká aj naďalej. Preto apelujem na všetky členské štáty, aby v plnej možnej miere spolupracovali. Vážení kolegovia, Európska rada bola takisto aj príležitosťou pre, Európ- pre hlavy štátov na to, aby sme sa venovali aj otázke budovania energetickej únie. Máme tu, zaznamenali sme veľký pokrok, pokiaľ ide o mieru interkonexie medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o trh týkajúci sa plynu elektriny, energie, práve v tých častiach Európy, ktoré boli doposiaľ izolované. Keď som t- tento koncept nahrával ešte ako predseda vlády Polska, tak toto bol jeden z mojich hlavných cieľov a som rád, že tu vidím jasný pokrok, avšak predsa len stále potrebujeme viac. Európska rada žiadala všetky a žiadala také opatrenia, aby sme sa v tejto oblasti pohli dopredu. Vrátane z e, transparentnenia trhu s plynom. Keď hovoríme o energetickej únii hlavy štátov, sa takisto venali otázke Nord Streamu číslo 2. Viaceré týchto pripomienok boli kritické a takisto sme tu aj hovorili o podmienkach, ktoré musia byť splnené zo strany hlavných energetických infraštruktúrnych projektov. Opätovne sme povedali, že akákoľvek nová infraštruktúra bude musieť byť v súlade s, cieľmi energetickej únie. A to už nehovorím o zrejmých záväzkoch, v tom zmysle, že všetky projekty musia byť v súlade so všetkými zákonmi predpismi Európskej únie, ako je napríklad aj tretí energetický balíček. Toto sú celkom jasné podmienky na to, aby bola umožnená podpora finančná zo strany európskych inštitúcií pre akýkoľvek členský štát, čiže z politického, finančného alebo právneho hľadiska. Teraz vlastne sú na rade Európske, Európska komisia, ale signál, ktorý vyslala Európska rada, je celkom jasná a uberá sa vlastne rovnakým smerom ako aj stanovisko, ktoré vyjadril Európsky parlament. Predstavitelia e, pochválili prezidenta Holanda a zablahoželali mu, pokiaľ ide o zorganizovanie COP21 a zablahoželili mu aj k dohodám, kde máme vlastne prvé záväzne, právne záväzne ciele ktoré zišli z tohto stretnutia. Požiadali sme komisiu a radu, aby vyhodnotila v plnej miere, čo vlastne táto dohoda parížska prináša pre našu vlastnú energetickú politiku. A v neposlednom rade chcem povedať, že Európska rada sa venovala aj hospodárským výzvam. Európs- štáty, hlavy európskych štátov povedali, že posilnia EMU aj keď tu máme problémy, pokiaľ ide o mikročnú krízu, tak jednoducho nesmieme polaviť, pokiaľ ide o potrebné reformy v hospodárskej oblasti, na to, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť. V tomto kontexte ministri boli požiadaní, aby postupovali rýchlejšie vo väčšine oblastí vrátane bankovej únie. Európska takisto zdôraznila význam prehlbenia jednotného vnútorného druhu v kľúčových oblastiach, napríklad digitálny jednotný vnútorný trh a posilnenie a vytvorenie kapitálového trhu, e, to je naša hlavná priorita. Vážení poslanci, poslankyne, chcel by som na záver varovať proti e, alarmujúcej retorike, pokiaľ ide o budúcnosť Európy. Nejaký pesimizmus alebo naivnosť nám neprinesú e, to, čo pre našu budúcnosť potrebujeme. Ako Európania musíme byť tak realistickí, ako aj odhodlaní, a presvedčení o našich vlastných hodnotách a presvedčení. Arnold Toybis sa vyjadril v tom duchu, že civilizácie vlastne zomierajú na samovraždu a nie kvôli tomu, že by ich niekto zabil. Európa môže byť silnejšia, ako si sama myslí a my stále ešte máme ten mandát od ľudí urobiť všetko to, čo je potrebné pre budúcnosť Európy. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Tusk. A teraz v mene komisie vystúpi pán predseda Juncker. Vážený pán predseda, stené dámy a páni, pán predseda Európskej rady. Po, po tom, čo sme si vypočuli slova pána predsedu Európskej rady, veľmi dobre zvolené, chcem dvomi slovami zhrnúť poslednú európsku radu. E, Dvomi slovami, migrácia, boj proti terorizmu, Spojené kráľovstvo, zahraničné vzťahy a e, v podstate európska polikríza. V posledných mesiacoch sme veľa hovorili o kríze v Grécku, o migračnej kríze a o iných krízach, ale v skutočnosti e, Európa ako taká E, teraz rieši komplexnú multikrízu s rôznymi vrstvami e, a príčiny prichádzajú buď zvonka, alebo sa nachádzajú vnútri Európskej únie a vlastne tie príčiny teraz fungujú všetky naraz zároveň. Nachádzame sa teda jednoznačne vo veľmi zložitej situácii a my teraz musíme prekonať národné egoizmy a musíme sa vrátiť k pôvodnému duchu e, budovania Európy, k elánu a solidarite Európy. Ak budeme chcieť, môžeme nájsť európsku odpoveď, ktorá bude solidárna a ktorá vyrieši e, tie viacnásobné krízy, ktorým teraz čelíme. Je to našou povinnosťou, pretože iba viac európskej solidarity umožní jednotlivým európskym štátom prekonať tieto krízy. Je to nevyhnutné, ak chceme zachovať to, čo sme až doteraz mali a využívali, napríklad náš vnútorný trh alebo šengenský priestor. Je to naozaj nevyhnutné. Ak chceme ešte doplniť chýbajúce prvky do tejto európskej konštrukcie, do tejto európskej budovy. Komisia už prezentovala všetky potrebné prvky a návrhy, a ako riešiť migračnú krízu. Keby členské štáty už e, boli implementovali to, čo navrhla komisia, tak by sme dnes boli v oveľa lepšej situácii. A to je dôvod, prečo e, keď počúvam, že tu nie je európska odpoveď na migračnú krízu, tak musím povedať, že je to e, pravda aj nepravda zároveň. Je to nepravda, pretože komisia pracuje spoločne s Európskym parlamentom a predložila už všetky prvky tejto európskej reakcie. A je to pravda, pretože tá európska odpoveď bude efektívna až vtedy, keď všetky členské štáty prejdú od slovám k činom. Niektorí veľmi rýchlo začínajú kritizovať Úniu a hovoria, že Brusel by sa mal pozrieť do zrkadla ale musíme konštatovať, že Brusel to sú aj oni, to sú členské štáty, to sú vlády. A keďže nedostatočne implementujeme kolektívne záväzky únie, tak potom e, tu máme nedostatky aj na úrovni tej implementácie. Členské štáty musia konečne e, začať realizovať e, fungovanie hotspotov, takisto relokalizáciu, a reintegráciu aby tu bolo skutočné európske riadenie migrácie. Ešte raz vyzývam tento parlament, aby sme konečne e, urobili pokrok a aby sme založili e, Európsku pohraničnú stráž a Európsku e, službu pre ochranu pobrežných hraníc. Schengen neprežije, ak nezabezpečíme vonkajšie hranice. Dnešní mladí už nepoznajú vnútorné, vnútroeurópske hranice a to je dobré a nechceme, aby sa to zmenilo. Vnútorné hranice pre generáciu Erasmu a internetu už neexistujú a sú to veci, ktoré jednoducho ani nepatria k sebe. 1,7 milióna Európanov pracuje v zahraničí a denodene prekračuje hranicu nejakého európskeho štátu a využíva šengenský priestor. A takisto tu máme dopravné podniky, ktoré si neželajú e, finančné straty, ktoré by vyplynuli z opätovného zavedenia vnútorných hraníc v Európe. 24 miliónov obchodných ciest sa zrealizuje v Európe každý rok, 57 miliónov zrealizovaných e, ciest e, po cestách e, cezhranične v Európe ročne. Schengen nie je iba priestor, ktorý toto zabezpečuje. Je to priestor, ktorý to umožňuje a preto ho musíme zachrániť. A to sa nám podarí e, vďaka európskej e, politike legálnej migrácie. A preto komisia onedlho predloží návrh o legálnej imigrácii a takisto prepracované dublinské pravidlá pre žiadateľov o azyl. A pokiaľ ide o ochranu našich hraníc, tak potom nestačí e, to vnímať len z našej strany. Je nevyhnutné zaoberať sa aj hranicami, ktoré zdieľame s ostatnými a pozerať sa na to tak ich očami. A potom už nebudú stačiť len samity, aj napriek tomu, ako môžu byť dôležité, vyžaduje to aj veľmi tvrdé každodenné kroky a opatrenia, prácu a nielen nejaké deklarácie úmyslov, ale veľmi, veľmi konkrétna mravničia práca, e, ktorá zabezpečí pokrytie spoločných štandardov, spoločnú registráciu, a takisto musíme nástroje na práci s Tureckom, na takejto spolupráci, takto vehementne musíme to robiť. A to má už svoje prvé kroky, to prinieslo svoje ovocie, e, pokiaľ ide o povinnosť výz, tak e, bola zavedená pre Sýrčanov a takisto sa snažíme otvoriť e, cesty pre príchod sírskych e, utečencov. Avšak napriek tomu ešte stále ostáva strašne veľa práce a tieto veci, e, teda, ktoré sa týkajú prílevu tých migrantov, je treba to znížiť výrazným spôsobom. Je treba implementovať tieto opatrenia veľmi rýchle. Tie titulky, ktoré čítam denodenne, tie akceptujem, nemám nič proti takýmto novinovým titulkom, keď hovoria o tvrdej práci, ktoré, ktorá produkuje e, dobré e, výsledky. E, decembrový summit o klimatických zmenách ten preukázal kapacitu Európy, pokiaľ ide o globálne vodcovstvo. V Paríži sme silno pracovali na tom, aby sme dosiahli ambiciózny a právne záväzný dohovor, dohodu a to sa podarilo. Teraz začína ale skutočná časť tej práce. Komisia posudzuje Parížskú dohodu, tak aby sme mohli potom prejsť ďalším krokom. Medzi tým e, členské štáty EÚ budú musieť naďalej dávať ten príklad a pokračovať v plnení tých e, súčasných záväzkoch, tak aby sme dokázali dosiahnuť tie deklarované ciele do roku 2020. Pokiaľ ide o vzťah Spojeného kráľovstva k Európskej únii, Európska rada mala veľmi konstruktívnu diskusiu, pokiaľ ide o ten štvrtý balíček, ktorý predložila britská vláda. Dovolte mi počiarknúť to, čo som povedal pri tej príležitosti. Žiaden z tých štyroch balíčkov nie je jednoduchý. Každý, každému z, jedn, z nich pristupujeme veľmi vážne, ale zároveň chcem počiarknúť, že komisia, tak ako som už vravel predtým, chce férovú dohodu eh, pre Britániu. Eh, Európska únia je silnejšia s Britániou v rámci nej a Británia je tiež silnejšia, keď ostane v Únii. Preto sa domnievame, že tá dohoda, o ktorú sa snažíme, musí byť spravodlivou dohodou aj z pohľadu Únie. Komisia e, pracuje spoločne s kolegami a zástupcami e, na rade týmto smerom. E, na záver, pán predseda, by som chcel zdať ešte raz hold práci, ktorú realizuje tento parlament. Ja už viac ako 12 mesiacov pozorne sledujem e, fungovanie a aktivity tohto parlamentu a musím povedať, že naše koordinované kroky prinášajú dobré výsledky. Parlament pomohol komisii naplniť tie dobré výsledky, priniesť ich. Keď sme potrebovali rýchlosť, keď sme potrebovali pružnosť, pokiaľ ide o naše nové návrhy, tak parlament stál pri nás a parlament naplnil svoju časť práce. Ja ďakujem za túto podporu a verím, že budeme naďalej pokračovať v takomto duchu. Tak z pohľadu tohto roku aj z pohľadu rokov ďalších. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda komisie. Teraz za ľudovú stranu vystúpi pán predseda Weber. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, teraz keď sa pozrieme na rok 2016, tak samozrejme mnohí obč- občania sa pozerajú na to s, so starostiami, pokiaľ je otázku terorizmu, o hospodársky rozvoj, e, veci, o ktorých sa dotkli tak e, pán Tusk ako aj pán Juncker. A ja by som napriek tomu na začiatku roka by som sa chcel vrátiť e, k tomu, čo som už povedal na decembrovej plenárke a síce tie príbehy úspešné, ktoré nám dávajú nádej a takisto nás presvedčil, že sa to dá, že to, že to pôjde. E, lebo som veľmi hrdý ako Európan, keď som videl pani Mogherini, ktorá je tu prítomná, ako, bola, ako drokovala s predstaviteľmi Iránu. A my takýmto spôsobom ako Európania prispievame k mieru celosvetovému, že nebudú ďalej nejakým spôsobom vyrábané jadrové zbranie v Iráne. A za to ďakujem ako Európan. Ďakujem pekne. Na piatkovej tlačovej konferencii sme počuli tie čísla, ktoré sú zahrnuté v Junckerovom pláne a už tisícky občanov v rámci Európy získavajú z týchto prostriedkov, ktoré sme my uvoľnili, ktoré sme my navrhli. A takisto Európa si môže prisvojiť ten úspech, ktorý sa udial v rámci Parískej klimatickej konferencie. A to sú veci, ktoré musíme zdôrazňovať, keď chceme ľudí presvedčiať o našom projekte. V decembri druhá vec, ktorú chcem eh, spomenúť, eh, december sa týkal aj diskusie ohľadom eh, členstva Spojeného kráľovstva. E, pán Cameron predstúpil v pozitívnom duchu pred e, radu a našiel aj veľa priateľov svojich myšlienok. Tie myšlienky, ktoré prezentoval pán Cameron, tak to sú veci, ktoré môžu zlepšiť samotnú Európu, ak sa nám to podarí, ak sa do toho pustíme spoločne. Hlavne pokiaľ ide o otázku konkurencieschopnosti alebo hospodárskej súťaže, inovácií, lepšej regulácii, e, lepší v tých veľkých veciach alebo menej v tých menších veciach, väčšie, viac úsilia v tých veľkých veciach otázka sociálneho zneužívania. Všetci samozrejme chcú bojovať proti tomuto, ale na začiatok roka musím jasne povedať, že my ako EPP ne, nemôžeme akceptovať e, diskriminovanie európskych občanov a musíme byť schopní zabezpečiť takéto premostenie. Mám takú principiálnu otázku, ktorá je veľmi podstatná z pohľadu britskej debaty, pretože v Londýne sa intenzívne diskutuje o stále užšej únii a ja chápem, aké obavy sa k tomu viažu, stále viac kompetencií a moci pre Brusel. Je to vnímané veľmi kriticky a diskutované veľmi kriticky, ale ja vás poprosím, keď diskutujete, oznámte sa s tým textom veľmi podrobne. Hovorí sa tam o stále užšej únii národov, nie inštitúcií, nie Bruselu, nie štátov, tých národov, ľudí. A to je dokonalý popis myšlienky tej Európy po tých hrozných vojnových konfliktoch, ktoré sme zaznamenali na tomto kontinente Deklarovali sme vôľu zomknúť ľudí a zabezpečiť, aby sa zlúčili. A preto navrhujem, aby aj v rámci tej britskej debaty sa oboznámili všetci s týmto textom veľmi dôsledne, pretože to je vynikajúci popis toho, čo sme zaznamenali na tomto kontinente a čomu sa chcem vyhnúť. Tretia vec, ktorej sa chcem dotknúť, veľká téma migrácie. Tie vodítka sú z nášho pohľadu jasné. Keď 250 tisíc eh, medzičasom zomrelo v rámci sírskeho konfliktu, tak náš kontinent musí pomôcť zavretie hraníc, kedy sa vyjadríme, že už nebudeme pomáhať, to nemôže byť. A na druhej strane ani tie, tie čísla, e, ktoré zaznamená v mnohých oblastiach, tie sú výzvou a e, musíme ich dostať na udržateľnú úroveň. To sú tie také hlavné vodítka, hlavné orientačné vody a ja za moju frakciu chcem jasne povedať, že vítame, že komisia predložila veľmi dobrý, zrelý text a E, dúfam, že budeme veľmi rýchlo spracovať tieto texty, my sa k tomu zavezujeme a dúfam, že aj Európa potom naplní svoj diel. E, teraz je na nás tieto veci implementovať, keď e, z 1,1 milióna ľudí, pristahovalcov, ktorí prišli len do mojej krajiny, do Nemecka, a keď len 40% z nich, z týchto migrantov sú sírčania, tak naozaj sa musíme ubezpečiť, že tí, ktorí nemajú dôvod na útek, že nebudú prijímaní do Európskej únie a že budú poslaní naspäť. E, máme všetci ešte v šestej pamäti, čo sa udialo v Kolíne počas oslav Nového roku. E, samozrejme, treba sa ubezpečiť tí, ktorí porušujú právne predpisy a ktorí nejakým spôsobom nerešpektujú rovnaké postavenie mužov a žien, tak tí tiež budú právne odsunutí a teda budú poslaní naspäť. To musí byť jasné a my musíme ďalej zabezpečiť e, pomoc a asistenciu v krajinách pôvodu. A toto je predovšetkým, vážený pán predseda rady, apel na radu. E, keď e, rada povie, že 3 miliardami financujeme Turecko, a dochádza k rýchlym zmenám rozpočtu. My, Európania, takýmto spôsobom sa na tom podielame a potom je tu smutná situácia napríklad, že Taliansko nie je pripravené alebo len za nejakú pro- protihodnotu protiplnenie e, je ochotné takéto peniaze uvoľňovať. To e, veľmi ohrozuje e, rovno, rovnaké postavenie jednotlivých krajín. A preto ešte raz ten apel, aby sme si uvedomili, že dôveryhodnosť je takýmto spôsobom poškodzovaná a strata tej dôveryhodnosti je dôvodom na populizmus v Európe. Nie preto, že robíme prísluby, ale táto strata dôveryhodnosti, dôvodom rozšírenia populizmu. E, my sme pripravení, pustíme sa do toho pozitívne roku 2016. Ďakujem. E, Pán Weber, Pani, pan, pani Grapini e, vám chce položiť otázku, nech sa páči. Domnule Weber, vám intisko v V decembri som vám položila otázku a vy naďalej udelujete rady, hovoríte pekné slova, ale to, čo ste teraz povedali o utečeneckej a migračnej politike, tam by mala ešte raz nad tým pani Merkelová popremýšľať. Musíme mať predpoklady v našej krajine na to, aby sme mohli e, tú kultúru rešpektovať. Ehm, bola to chyba, ako sa to riešilo od začiatku, alebo nie? Vyzývam všetkých, aby sa zamýšľali nad tým, ako budeme zaobchádzať s otázkou migrantov. Explicitne teraz hovorím, prosím, počúvajte ma, keď v Sýrii bolo zavraždených už 250 tisíc ľudí v občianskej vojne, 14 miliónov ľudí z tejto krajiny utieklo doteraz, pretože e, tam vybuchujú bomby, je tam vojna, tak každý v Európe musí prevziať e, na seba svoju zodpovednosť. My sme kresťanský kontinent a preto musíme pomôcť týmto ľuďom, ktorí utekajú z tejto krajiny. To je prvá vec mnohí práve v Poľsku by toto mali pozorne počúvať. A druhá vec je takisto jasná. Európa má určité hranice toho, čo môže poskytnúť. Musíme si definovať určité čísla, nadefinovať si hranice toho, čo zvládneme. A o oboch, o oboch veciach musíme seriózne diskutovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Za sociálnych demokratov pán Guerrero Salom. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Závery z poslednej Európskej rady vyvolali sklamanie aj obavy v mojej politickej skupine. Je to pocit, ktorý sa dostavuje vždy po Európskej rade, nie kvôli rozhodnutiam, ktoré sa tam príjmú alebo dohodám, ku ktorým dôjde. Urobili sa dôležité dohody, e, pokiaľ ide o tému terorizmus, hospodárska menová únia a migrácia, ale problém, keď sa pozrieme na závery z júna alebo z októbra, alebo na neformálne zasadnutia v septembri a v novembri, tak si musíme veľmi pozorne tie dokumenty e, prečítať a zistíme, že to nie sú tie isté závery teraz. To znamená, že v podstate každý raz e, sa deje to isté. Komisia niečo pripraví, predloží, členské štáty sa stretnú na rade, príjmu rozhodnutia a potom členské štáty odídu späť ľudia odídu späť do svojich hlavných miest a potom už ignorujú to, čo bolo schválené v Bruseli. Toto je Sisyfovský mýtus. My sme odsúdení k tomu, aby sme stále e, riešili tie isté problémy. No a teraz k téme terorizmus. Ešte stále nemáme riešenie pre výmenu informácií. Pán Juncker povedal, že sme v rovnakej situácii ako v roku 2001 po atentátoch v New Yorku. Ja vítam návrh, ktorý teraz predložil pán Juncker, teda, že musíme bojovať proti financovaniu terorizmu. Pokiaľ ide o migráciu, hotspoty nefungujú a presídľovanie takisto nefunguje. A e, spoločenská morálna atmosféra e, v EÚ sa otravuje. A keď sa pozrieme na hospodárstvo, o tom v závery rady ani nehovoria, ale napriek tomu ešte stále pretrváva vysoká nezamestnanosť a takisto sa zväčšujú nerovnosti. Čiže my sme stále tým Sisyfom, ktorý opätovne stále znova a znova sa vracia do svojho východiskového bodu a začína riešiť tie isté problémy. Domnievam sa, že ak sa vymaníme z tohto blúdneho kruhu, tak, e, tak konečne e, urobíme nejaký pokrok. Ďakujem a teraz pán Fan Orden za EKR. Často Európska únia hľadá svoju vlastnú úlohu, snaží sa zachovať svoje vlastné inštitúcie, ale snaží sa robiť príliš veľa, ale nakoniec urobí veľmi málo a dokonca veci zhorší. Je tu veľa problémov ekonomických, politických a bezpečnostných a to sú dôsledky vlastnej politiky EÚ. Vítame podporu e, iných vlád a rozumných členov parlamentu pre reformy britského premiéra. Možnosť zmeny by mala by e, byť využitá s veľkým nasadením Poslanci EP by mali byť prví, ktorí uznajú, že občania našich štátov nechcú stále viac integrovanú úniu, chcú národné vlády, ktoré budú zodpovedné im, občanom, za svoje konanie. Chcú Európsku úniu, ktorá bude lacnejšia, a efektívnejšie bude využívať zdroje. Chcú EÚ, ktorá bude odstraňovať byrokraciu a bude odstraňovať prekážky obchodu a konkurencieschopnosti a ktorá bude rýchlo uzatvárať dohody o voľnom obchode s Indiou a s transatlantickými partnermi a s podobnými štátmi. Nechcú meniť e, povahu našich štátov e, v dôsledku nekontrolovaného prílivu migrantov z iných kultúr. Štáty by mali takisto byť schopné upravovať svoje sociálne systémy podľa e, potreby a takisto by E, mali mať možnosť pozastaviť e, pravidlá EÚ z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej politiky. Musíme uznať, že Cameronová politika voči migrantom bola rozumná, rieši problém e, pri koreni, pomáha tým, ktorí sú v utečeneckých táborov a akceptuje obmedzený počet tých najzraniteľnejších Komisia by možno mala hľadať spôsoby, ako znižovať alebo oslabovať faktory, ktoré priťahujú ľudí do Európy a mala by dodržiavať medzinárodné e, právo, napríklad e, medzinárodnú dohodu o utečencoch, ako povedal pán Weber. Väčšina utečencov neprichádza zo Sýrie. Terorizmus e, je niečo iné ako migrácia, i keď sú tu určité súvislosti. Vítame dohodu o PNR. Je to dôležitý prielom, ale musíme ísť ešte ďalej Veľká časť spolupráce, ktorú si ľudia želajú, sa najlepšie zrealizuje medzi našimi vnútroštátnymi policajnými a bezpečnostnými agentúrami. Ďakujem pán Van Orden za liberálov, pán Ferhovstad predseda ALDE. Ďakujem pán predseda. Ja som váhal trochu, či sa zúčastním na tejto rozprave, pretože my sa tu opakujeme neustále o, opäť štvrtý alebo piatýkrát vedieme stále tú istú rozpravu, tak ako povedal pán Guerreiro, veľmi presne to popísal a e, porovnal to veľmi dobre so Sisyfovským mýtom. Každý raz opakujeme, potrebujeme pohraničnú stráž. Kde je? Už celé mesiace komisia predkladá tento návrh na stôl rady a ešte stále na to čakáme. Pritom všetci vedia, že je to prvá vec, ktorú musíme urobiť. Registrovať, monitorovať a zabezpečiť naše vonkajšie hranice a keď počujeme pána Fan Ordena, ako chválite politiku pána Camerona v oblasti migrácie, dobre, poďte so mnou, alebo poďte s nejakými dobrovoľníkmi do tých táborov v Calais a v Dunkirk, kde žijú e, tehotné ženy a deti v blate a nie je im dovolené vstúpiť do Británie. Napriek tomu, že ich rodiny žijú v Británii a im sa odopiera vstup do Spojeného kráľovstva. Toto je tá vaša otvorená politika konzervatívnej vlády. Je to naozaj hamba, keď tam idete a keď vidíte, v akých podmienkach títo ľudia žijú. Pretože je naozaj e, ľahké hovoriť o južných hraniciach Európy, e, keď sa pozriete na to, čo sa deje na západných hraniciach Európy. A ja sa obávam, že po tomto všetkom Schengen sa prestal eh, uplatňovať v Dánsku, Švédsku, v Rakúsku, v Slovinsku, v Maďarsku. Čo sa stane, ak zajtra Nemecko urobi to isté? To by naozaj mohol byť koniec Schengenu. Eh, to by mohol byť koniec EÚ. A to vy chcete. To je presne to, čo vy chcete. Vy chcete sa vrátiť do vášho britského empíria, e, impéria, ktoré už neexistuje ale e, realita je trošku iná. E, realita je taká, že dnes sa toto všetko rozpadá, pretože členské štáty nepríjmajú rozhodnutia. Nie je to Európska únia, ktorá by nepríjmala rozhodnutia, je to rada, ktorá sa stále znova a znova schádza. Ja každý raz dúfam, že konečne schvália novú, nový migračný systém, e, Európsku pohraničnú stráž, nový azylový systém E, že vytvoria systém relokácií, povinný systém relokácií pre utečencov. A čo sa deje? 290 osôb doteraz oficiálne bolo relokovaných z tých 160 tisíc, ktorý, e, ktorých navrhla Európska komisia. A každý vie, že v realite, v skutočnosti je v Európskej únie už milión osôb, ktoré potrebujú tento nový systém. Takže moja prozba, pán Tusk, znie, Čaká vás 18. februára mimoriadný summit o Brexite. Navrhujem zmenu. Prosím, usporiadajte mimoriadný summit na tému Migračná kríza na tému utečenci Brexit počká aj do marca a apríla, ale najnaliehavejšia vec teraz eh, je, aby konečne členské štáty prijali rozhodnutie v oblastiach relokácie, migračný systém, nový azylový systém a Európska pohraničná stráž a ochrana eh, pobrežných hraníc. A to je oveľa dôležitejšie ako celá diskusia o Brexite pretože môže sa stať, že Británia ostane v EÚ, ale môže sa stať, že my zničíme e, sami seba, ak budeme takýmto spôsobom pokračovať. Ďakujem. So, Herr Verhofstadt, Sie haben jetzt die Frage. Pán Verhofstadt, máte možnosť rozhodnúť sa, pokiaľ ide o otázky, ktoré, sa, ktoré tu vzýšli a obracajú sa na vás. Vlastne sa prihlásili všetci z UKIPu, aby sa vás niečo spýtali, ale pôjdeme pekne po poradí. A ako prvý sa prihlásil predovšetkým pán Beton, nech sa páči. Pán Ferhovštát, vy aj ja pochádzame, e, teda máme odlišné názory, ale vždy si vás rád vypočujem a rešpektujem to, čo vy poviete, pretože to, čo hovoríte, má vždy jasný logický signál avšak je to úplne odlišné od toho, o čom som presvedčený ja. Vy ste presvedčení o užšej integrácii, pokiaľ ide politické, politické hospodársky rozmer, avšak viete, čo, čo to znamená v rámci Európskej únie. Ja to rešpektujem, ale čo nerešpektujem je, nerešpektujem to, že niektorí sa tu tvária, že vedia, čo to znamená a nevedia. Takže moja otázka, zároveň aj pozvanie, keď budeme mať referendum o Veľkej Británii, prídete k nám a budete, urobíte všetko preto, aby sme zostali v Európskej únii, aby sme mali celkom jasnú a vyváženú diskusiu k tejto téme. Ďakujem. Áno, pán Feroštát? Áno, ja príjmam toto pozvanie. Myslím si, že ten prvý, ktorý sa bude smiať, je pán Faráš, pretože on má rád takéto diskusie k týmto témam, ale musíte zajsť trochu ďalej, pokiaľ ide o vaše odôvodnenie. Ako by mal vyzerať hospodárstvo vo Veľkej Británii bez vnútorného trhu Európskej únie? Ako bude vyzerať City of London, keď už nebudú môcť obchodovať euro? keď vlastne 80% všetkého obchodovania v City of London sa robí práve v eurách. Ja si myslím, že Británia musí zostať v Európskej únii a je úplne nezmyslom Myslíte si, že sa môžete vrátiť v histórii smerom nazad. To jednoducho v globalizovanom svete zajtražka už nefunguje. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo za e, zjednotenú lavicu pani Zuber. Ďakujem veľmi pekne. Odpoveď a rady na utečeneckú krízu a na migračnú krízu. E, vidíme, že stále viac ľudí posielame do krajných ich pôvodu. Vidíme, že máme stále viac utečencov a začína sa paušálne pristupovať k riešeniu takému, že sa budú títo ľudia posielať nás. To znamená, pokiaľ ide o tie hotspoty, tak to nám umožní iba rýchlejšie poslať týchto ľudí po identifikácii do krajiny pôvodu. Či už sa budú identifikovať v v Taliansku alebo v Grécku. Ale treba povedať, že stále hovoríme iba o tom, ako týchto ľudí pošleme naspäť. Turecko dostalo 3 miliardy eur na, a má vlastne zadržať tých utečencov, aby sa nedostali k nám. Ale práva týchto ľudí sa týmto porušujú, ale to nikomu, zdá sa, nevadí. Ako keby Európska únia nechcela tento problém riešiť, ale Európska únia tento problém vlastne spustila, pretože sme e, začali nestabilitu v Severnej Afrike a na Blízkom východe. Musíme urobiť všetko preto, aby prostriedky z Frontexu, ako aj prostriedky, ktoré idú do bezpečnosti, aby tieto finančné prostriedky, ktoré sa v tejto oblasti využívajú, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc, skutočne tieto peniaze idú a sú investované na prospech situácie utečencov. A tomu tak nie je musíme vytvoriť legálne spôsoby, ako sa učečenci dostanú do Európskej únie. To by bola reakcia. Teraz zostane za zelených slovo pani Lunaček. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, vážené dámy a páni na tribúnach. Decembrový summit vlastne e, aspoň teda preukázal určitú správnu mieru seba kritiky že jednoducho tento náš manažment v oblasti utečeneckej krízy nefunguje. To znamená, prvý krok, ktorý by sme mohli urobiť, je vylepšiť túto situáciu. Ale čo tu vidíme zhruba mesiac a deň neskôr po tomto samite, tento krízový manažment v utečeneckej otázke nefungovala. To je katastrofálna, katastrofálna situácia. Tie centra, tie tzv. hotspoty ešte stále nefungujú. Rozde- prerozdeľovanie žiadateľov o azyl nefunguje bolo to 160 tisíc, e, teraz ich máme ešte viac, ktorých treba prerozdeliť. To jednoducho vôbec nepomáha zatiaľ. Občania nám neuveria, že my skutočne niečo v rámci Európskej únie chceme poskytnúť nejaké riešenia. Vážený pán predseda Tusk, ja sústre, sústre, ja e, súhlasím s pánom Tuskom, že jednoducho ďalší summit by mal byť o tom, že poviete ministrom, že my sme spoločne, všetci Európa, nie každý sám za seba, každý členský štát, každá vláda, my všetci sme Európa a vyriešime to iba spoločne, pretože ak nie, tak čo sa deje? Zavedieme o kontrolu hraníc a rozpadne sa Schengen. To je jednoducho špirála šikanovania, na čom to celé zlyha. To vlastne z pohľadu zvrchovaných štátov, musím povedať určitý krok dozadu. Stačí sa pozrieť na spolkovú vládu Rakúska. Chcem ich kritizovať. Teraz zrazu minister zahraničných vecí ako keby voči utečencom postupoval cynicky a hovorí, že čím viac hraníc a kontroly na hraniciach bude, tým väčší tlak tu bude vo vzťahu Grécku a tým menej utečencov v Rakúsku. To je cynické. My potrebujeme situáciu riešiť a to by mal vlastne vyriešiť ďalší summit. A Grexit môže počkať a dúfam teda, že to vydrží. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Teraz za EFDD, za EFD dostane slovo pán Faraš slovo. Ďakujem pekne, ja sa teším na to, ako pán Heroštát príde do Spojeného kráľovstva, aby sa, sú, aby sa stal účastný tej diskusie o Grexite. Vy ste zastávateľom viacerých pozitívnych tém a ja som presvedčený o tom, že liberálni demokrati sa budú tešiť vašej návšteve. Už je teda mesiac, ktorý uplynul od vtedy, odkedy sme mali posledný európsky summit ja som bol už dlho v európskej politike a ja si myslím, že vidíme na jednej strane máme spoločný azylový plán Junk, pana Junckera, Merkelový plán, ktorý vlastne nastolil túto situáciu, prichádza do Európy bez nejakých kontrol veľké množstvo ľudí, to znamená, kohezia našich štátov sa ako keby zneužívala v tomto duchu. A teraz vlastne sme sa dostali do nového roku. A je to ďalší problém. Zastavili sa hlavné vlakové stanice, pretože tu bola hrozba zo strany e, teroristov. Avšak treba si uvedomiť, že tá istá stanica vlaková, ktorá vlastne v minulosti by tu bola na to, aby sme vítali tých utečencov, e, vidíme, ako tá situácia vyzerá v Kolíne. Zhruba tisíc mladých mužov na ulici e, útočili na ženy a ja si myslím, že to je jednoducho hanebné porušenie verejného poriadku, ktorý sme zažili vlastne v modernej Európe v súčasnosti. A predsa len tu bol pokus zo strany tlače a policie to trochu zatutlať ale takisto niektorí nemeckí politici sa vyjadrili v tom zmysle, že mladé nemecké ženy by sa mali začať správať na ulici inak a mali by sa začať inak obliekať. A to je podľa mňa veľká úražka. Avšak dokonca tu máme aj meno na tieto úražky, napríklad eh, v Egypte, pretože tam sa stali súčasťou každodennou a my máme odvahu pomenovať tieto záležitosti a povedal, že tieto útoky nemôžu byť nikdy akceptovateľné v žiadnom európskom meste a musíme robiť všetko preto, aby sme sa vyjadrili v takom duchu, aby sa to už neopakovalo v budúcnosti. Pokiaľ ide o ďalší európsky summit, vážený pán Cameron bude musieť uh, uzavrieť svoje rokovanie. Ja som presvedčený o tom, že tu budú určite kompromisy, pokiaľ ide o podporu migrantov. Ja si myslím, že toto samitu príde znovu s ďalšími slubmi pre budúcnosť, pokiaľ ide o posilnenie vzťahov Británie z Európskej únie, ale nebude tam hovoriť o našej schopnosti vrátiť sa, našej schopnosti chrániť naše vlastné hranice. Ale britskí občania vedia, že tieto problémy, ktoré sú v Kolíne, že títo občania, ktorí boli na týchto útokoch účastní, budú mať európsky pás a budú môcť prísť aj do, Euró- do Veľkej Británie. Ellison Pearson z Daily Telegraph povedala, že sa nevedela celkom presne vedieť, pokiaľ ide o Brexit, že nemala dosť informácií, napísala toto. Po kolíne Európsk- referendum Európskej únie je iba krokom, ako uchrániť európske ženy. My musíme urobiť všetko preto, aby sme bojovali za práva našich dcer a vnúčiek, aby skutočne mohli byť bezpečné na ulici konečne teda vystúpme e, z Európskej únie. 2000, rok 2016 je našou nádejou. ich muss zunächst um folgendes bitten. Chcel by som vás požiadať, o to, bola tu otázka prostredníctvom modrej kartičky, ktorá bola tu pre pani Lunačekovú. K tomu sa musíme vrátiť, pretože som to prehliadol, ale najprv pokiaľ ide o pán Faraš, k tomu sa chcel vyjadriť aj pán to nech sa páči. Pokiaľ ide o sexuálne útoky, ako som povedal, istotne viete, že uh, e, Juki by sa mal k tomuto vyjadrovať inak. So, President, is this reasonable behavior? Je toto rozumné správanie? Tento pán sa chová takto opakovane. Urobte všetko preto, aby sme tu boli všetci rovní, aby sa k nám pristúpalo s rešpektom a slušnosťou. ešte ste mi nedali možnosť vyjadriť sa, pán Faráš, ale vy vlastne vo vašej nároživosti ste sa vyjadrili už sám od seba. Pán Feroš istotne má dôvod na to, aby sa vyjadril tak, ako sa vyjadril pokiaľ ide o sexuálne útoky vo vzťahu k vašej strane a má právo na to vyjadriť to takýmto spôsobom. Ak by to nemohol takto vyjadriť, tak by som robil všetko preto, aby tomu tak bolo. Takže sme to zaznamenali. Pani von Štorch, nech sa páči, prihlásili ste sa na to, aby ste položili otázku pani Lunačekovej. Pán Šulc, áno, máte pravdu, pani Lunačková kratučká otázka z mojej strany medzi Rakúskom a Nemeckom. Kedy budete presvedčená o tom, kedy Nemecko, od akého množstva utečencov môže konečne Nemecko chrániť svoje hranice? Koľko migrantov musí Nemecko ešte prijať? Vyjadrené v číslach. Stačí v miliónoch. Môžete to zaokrúliť na milióny. Pani Štorch, vy viete veľmi dobre, že táto otázka sa nedá vyjadriť nejako v číslach. Ako by ste to urobili vy? Ak by Nemecko, ak by napríklad vaša krajina, alebo vy by ste boli vo vláde vašej krajiny a povedalo by sa, že príjmete milión utečencov. A ktorý milión potom, ktorému miliónu utečencov zamedzíte, aby vstúpili do uh, Nemecka? Budete to kontrolovať armádou, alebo ako? Nedajú sa to stanoviť nejaké limity. Ďakujem pekne a teraz za EFN dostane slovo pani Majer. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, tie závery z minulého roka, z decembra, tak tie sa veľmi podobajú záverom predchádzajúcich rád. Boli to symbolické rozhodnutia, ktoré boli na papieri, ale jediné riešenie, ako zabraniť tejto invázii migrantov, zavretie hraníc, to stále ešte lídry Európy nie sú pripravení riešiť. A to je možné vidieť aj v správach, v novinách, teda médiách za posledné týždne. Obrovské počty utečencov, ktorí prešli E, hranicami oveľa viac ako minulý rok. Potom tu boli tie masové útoky zo strany žiadateľov azyl e, v Kolíne, v Štutgarte, inde. A takisto došlo k teroristickému útoku v Istambule od tzv. utečenca, ktorý plánoval dostať sa do Európy. Takisto tu e, bol pokus ukameňovať dvoch transexuálov v Dortmunde Bruseli voláte po viacerých utečencoch, po viacerých teroristoch a zabúdate na obete týchto útokov a znásilnení. E, moja krajina chce ochrániť, teda chceme ochrániť Holandsko tým, že uzavrieme tie hranice, chceme zachovať to, čo sme si vybudovali, e, slobodu, prosperitu, nechceme, aby sme to e, rozbili. A teraz nezaradený poslanec pán Zarianopoulos. Ďakujem pekne Zdá sa, že tou radou sa vynie taká jedna línia, jedna, jedna spoločná vec. Snažíme sa tieto veci robiť na prospech kapitálu, krátime mzdy a sociálne výhody a zjednocujeme trhy v rámci menovej únie. Toto všetko ide ruka v ruke s imperialistickým prístupom, s vojnami a s protiteroristickými hnutiami, ktoré boli iniciované opäť v imperialistickom duchu ale e, na druhej strane je tu nezamestnanosť, e, utečenci. E, Rada prijala opatrenia na schválenie tohto konkrétneho návrhu, pokiaľ ide o hotspoty, ktorý bude úplne neúčinný, pretože veľká väčšina jednotlivcov sa jednoducho utopí v Egejskom mori. Takže zriadenie nejakej hraničnej stráže bez súhlasu členského štátu, to je v rozpore s právom zvrchovanosti Grécka, právom na zvrchovanosť, a Egejské more medzi Gréckom a Tureckom tak e, dáva v princípe pod kontrolu NATO. Len ten boj ľudí a pracovníkov môže takúto situáciu obhájiť. E, vy sa chcete k tomuto vyjadriť, pán Feroštát? E, správne som to pochopil. Vy ste mi položili otázku, pán predseda, a ja odpovedám že keď eh, si otvoríte Google a dáte si UKIP spolu s harassment, eh, tak dostanete eh, odpoveď na otázku, ktorú ste mi položili. Dobre, ďakujem za túto pripomienku. A teraz za EPP pán Lamasúr. Ďakujem, pán predseda. Mali by sme úprimne e, povedať, že pokiaľ ide o migračný e, problém, všetci sme zlyhali. Veľké aj malé členské štáty, otvorenejšie aj uzatvorenejšie členské štáty, štáty mimo Schengenu aj šengenské štáty. Európska únia ako taká takisto. Program relokalizácie utečencov sa vzťahoval iba na 10 tých, ktorí prišli reálne a ako teraz e, bolo pripomenuté, Eh, pripomenuté, tento program sa zrealizoval len na 3 promile. Národné egoizmy jednoducho existujú a s nimi to nemôže fungovať. To už nie je možnosť, ako fungovať. Členský štát nemôže na jednej strane posúvať tento problém svojim susedom a potom od nich e, žiadať, aby získal cez Európsku úniu verejné financie. Členský štát nemôže sám rozhodnúť o tom, že príjme všetkých, ktorí prídu a potom žiadať e, od svojich partnerov pomoc, keď oni prijali iné politické rozhodnutie. Ktorý z členských štátov EÚ môže dúfať, že úplne sám vyrieši problém v štáte pôvodu, ktorý e, prežíva napríklad vojnu alebo prechodný režim ako Turecko alebo Líbie, Líbia. Pán predseda Európskej rady, ako môže Európska rada tvrdiť, že je najvyšším orgánom únie a zároveň e, ako môže nechávať svojich členov, e, aby sa vracali do hlavných miest a chválili sa pred občanmi, že neaplikujú rozhodnutia EÚ? my sme teraz e, takto rozdelení a ak to tak ostane, budeme iba znášať všetky tie externé a interné vplyvy. Existuje čas na emócie, na rozum a takisto prišiel teraz čas na to, aby sme sa vrátili k našej prvej povinnosti ako volených zástupcov ľudu a to k zodpovednosti. Ďakujem pán Lamasur, dobrý deň, prajem kolegom aj kolegyňam. Pani Fajon, na dve minúty máte e, slovo. Ďakujem pani predsedajúca Európska únia teraz um, ide z jednej krízy do druhej. EÚ po rade v decembri nemôže byť optimistická. E, keď hovoríme o migrantoch a utečencoch, musíme konštatovať, že máme všade problémy s návratmi, s readmisiou, s ubytovaním utečencov, so spoluprácou s Tureckom a tak ďalej. Žiadala som o e, búranie e, múrov. Medzičasom e, sa búrujú, búrajú ďalšie. Namiesto tolerantnosti tu máme netoleranciu. Ľudia sú naplnení obavami. Boja sa, že v Európe chýba solidarita. A čo sa stane na jar? Vtedy začne prúdiť do Európy opäť viac utečencov pred troma dňami, vážené kolegyne, kolegovia, Európska teda pred troma rokmi dostala e, Európska únia Nobelovú cenu. To by nás malo motivovať Faktom je, že žiadna e, spoločnosť sa s takýmito výzvami terorizmu a podobnými nebude môcť potýkať sama. Tu musíme byť realistickí a pesimistickí. E, tu e, musíme spoločne ísť a nie ísť s nacionalistickou retorikou. Musíme sa vo väčšej miere dohovoriť, menej sľubovať, ale viac konať. Vážený kolego, kolegovia. Je veľká škoda, že týždeň čo týždeň v tejto inštitúcii hovoríme stále to isté. Zatiaľ sa nám rozpadajú hodnoty Európy. To je po politickej strane priam mor. Eh, eh, pripájam sa k výzve, aby sme spoločne riešili tieto výzvy. V opačnom prípade sa obájam o úniu. Pani eh, Futika, na jednu minútu rada sa musí postarať o to, aby sme našli definíciu, definíciu toho, aké prepojenie existuje medzi terorizmom a našou politikou. Komisia by mala preskúmať projekty, ktoré skrývajú v sebe nebezpečenstvo e, skrašľovania teroristických aktivít. Napríklad to zistujeme v e, oblasti Palestíny. A ešte jedna záležitosť. Konštatujem, že vzťahy medzi Európskou úniou a členskými štátmi Európskej únie sú stále komplikovanejšie a rozpráva, ktorá sa dnes vedie, e, stupňuje e, napätie Brexitu. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o európsky e, semester, tam sa riešila najmä e, grécka kríza, keď e, vidíme, ako reagoval grécky národ, aby ochránil svoju suverenitu. Je to pozoruhodné. Ak e, nemá vyhrať euroskepticizmus, musíme si uvedomiť, že nemôžeme mať európsky projekt, v ktorom sa škrtajú sociálne práva rozvíjaté. Typ. Mali by sme naopak e, chrániť sociálne práva a ľudské práva v Európe. Je stále viac nerovností. Je to Európa dvoch rýchlostí, kde krajiny juhu sa stávajú občanmi druhej kategórie ako morálnu autoritu, eh, akú morálnu autoritu môže eh, mať predseda eh, komisie, ktorý je vyšetrovaný, že podporoval nadnárodné spoločnosti a odporúčal Španielsku, akú vládu si má zvoliť. Stále viac finančných prostriedkov sa používa na posilňovanie hraníc namiesto, aby sa používali na posilňovanie práv. rozdiely e, naďalej existujú. To, e, čo e, európske štáty aj dnes pán predseda Juncker spomínal viaceré krízy. Povedal, že niektoré z nich sú veľmi rýchle. Ja žiadam, pýtam sa pána Junckera, vy ste spomenuli vo vašich naražkách aj talianského premiéra Renciho Ehm, pre nás hnutia piatich eh, hviezd eh, nie je novinkou neadekvátnosť eh, talianskej vlády, ktorá nebola ani zvolená občanmi a nie je teda schopná reflektovať ich potreby ani na národe, ani na európskej úrovni. Ehm, takže je zvláštne, že sa si toho Európska komisia všimla až teraz. naozaj e, je smutné, že tu nie je dialog a že tu nie je e, e, syntonia s občanmi, ktorí sa cítia poškodení existujúcimi politikami. Je tu teda takéto veľké rozdelenie, nepochopenie. A potom na druhej strane tu sú zasadnutia za zatvorenými dverami, tajné rozhodnutia, Nevieme, aká bola e, pozícia toho, ktorého členského štátu na e, zasadnutí rady. E, to nie je otvorenosť, transparentnosť. Je len ťažké pochopiť, čo sa naozaj deje, ako sa veci naozaj majú a e, čie záujmy sa napokon hája. Takže pán predseda e, Juncker, pán e, predseda Tusk, žiadam vás, aby ste nám objasnili, ako sa veci naozaj majú a rada by som bola, keby som sa z vašich úst dočkala odpovede. Ďakujem. E, vážení kolegovia, e, mám obavy, pretože pred pár mesiacmi sa tu hovorilo, že e, emigrácia je veľkou príležitosťou pre Európu. Teraz postupne spomínate, že to môže byť aj problém a postup, postupne nás migrácia zráža na kolená. Už prišlo viac než milión migrantov a to stále narastá. Aké rozhodnutia ste v tomto chaose prijali? E, naši e, občania e, sú svedkami toho, ako im kradnú migranti, ako ich ohrozujú, je spíšená kriminalita, nejako sa nekontroluje migrácia. Chcete naozaj ten problém vyriešiť? Zatvorte hranice a využite zdroje na to, aby ste Eh, naozaj pomáhali a nie, aby ste pomáhali eh, fingovaným utečencom. Riešte situáciu v krajinách eh, pôvode týchto utečencov. Stačí iba pár úprav a treba skončiť s prázdnymi slovami, ktoré sa tu vyslovujú. Na jednu minútu pán Sianidos. Veľký projekt preto, aby sme čelili problémom imigrácie a terorizmu a konštatujeme, že treba zmeniť komisára a aj teda situáciu v rade, pretože naďalej zomierajú nevinní a máme 3 miliardy eur, ktoré sme slúbili e, Turecku, e, e, ktoré naďalej zásobuje islamský štát. Takisto treba potre- pomôcť Grécku. Kde je ten plán relokácie a reinštalácie e, týchto ľudí? Teraz vytvoríme e, dohodu o strážení vonkajších hraníc, ale e, už prestaňme rozprávať také hlúposti. Koľko peňazí ešte treba kde nájdeme potrebné zdroje. Otázka subsidiarity a proporcionality. Uvažovali ste o nej? V Taliansku sa plánuje vytvorenie európskych námorných síl a snažíme sa o to aj inde. Pán uh, uh, González Pons, minútu, nech sa páči, máte slovo. Um, Myslím si, že toto obdobie je ťažké pre Európsku úniu. Problémy sa e, týkajú e, rozličných e, rovín. Ide o navýšenie xenofobie a problémy ako napríklad postupy v komisii, právny štát v Polsku. Pán Tusk vie, že takéto veci existujú a zrejme bude o tom komunikovať ďalej. Môžem vám povedať, e, že určite e, sa emigrácia neskončí v roku 2016, pretože sírska vojna pokračuje, členské krajiny neaplikujú spoločnú komunitárnu politiku o utečencoch, ehm, stále sa bude pokračovať v tejto téme terorizmu a informácie nie sú zdieľané. Tento rok e, boli, sa stali dva vážne atentáty a 9 Nemcov prišlo o život v Turecku. E, áno, musíme hovoriť o zamestnanosti e, trhu, o jednotnom trhu, do, o, o fiskálnej údii, ale ja nie som prorok a, a určite Európska únia Ehm, proste Spojené kráľovstvo bez Európskej únie prehrá a ako ehm, to isté sme povedali aj Škotom. Modrá karta zo strany pána Rubika. Pán González, nech sa páči. Pán Rubik vám chce položiť ehm, otázku prostredníctvom modrej karty. Súhlasíte? Ďakujem pekne. Myslím si, že je rozhodujúce pracovať na tom, aká bude stratégia v Španielsku voči e, utečencom aj e, v Grécku. Myslím si, že tam sa musíme pozrieť, aké sú správne riešenia a predovšetkým presadzovať európske právo. Mohli by ste to možno krátko skomentovať? Je veľmi dôležité, aby Európska komisia rešpektovala a implementovala prácu e, vo, na rovine utečencov, a to sa aj deje. Je takisto dôležité, e, že musí existovať európska pomoc, ale členské krajiny musia aj aplikovať rozhodnutia, ktoré Európska únia vydá. Slovo má pani Rodriguez na minútu a pol. Áno, tu čelíme presahujúcej kríze, ale myslím si, že by sme mali jasne identifikovať hlavné problémy, ktoré sa musia vyriešiť v prípade, že chcete zachovať Európsku úniu a úniu Európanov. Myslím si, že úplne kľúčovými problémami je, z vyriešenie tejto krízy utečencov a potom e, odstrániť nezamestnanosť alebo znížiť nezamestnanosť v EÚ. E, tieto problémy e, sa riešia spoločne a ja by som preto chcela navrhnúť, aby tu boli tri iniciatívy, veľké investičné iniciatívy, ktoré by sa mali spustiť, aby sa vytvorilo veľa nových pracovných miest, hlavne pre mladých, s tromi hlavnými cieľmi prvý, vybudovať skutočné európske hranice, po druhé, prispôsobiť našu spoločnosť na integráciu utečencov a po tretie spolupracovať s krajinami pôvodu preto, aby sa zvládli e, tieto toky utečencov. To je veľká úloha. Ide o fyzickú infraštruktúru, logistiku, e, zamestnancov, E, ide o veľké investičné iniciatívy, pretože ide o vzdelávanie, plánovanie a taktiež v oblasti mm, spolupráce. Mnohí mladí ľudia sa môžu zúčastňovať takýchto projektov. E, ďakujeme. Pani Abiel Guzman, minúta. Ďakujem. Dnes v pléne predseda Európskej komisie pán Juncker, komisár pre migráciu pán Abramopoulos a pán Tusk, predseda Európskej rady, by mali predstaviť predložiť e, svoje demisie, pretože e, nezvládli migračnú krízu. Demisiu, pretože prijať 160 tisíc utečencov návrh, to je naozaj smiešné. Ide o tisícky ľudí, ktoré sa utopili v stredozemnom mori a ostatní čelia e, neludským podmienkam v táboroch. E, táto solidarita EÚ je krutá tých 13 miliard eur pre Turecko, aby táto krajina urobila tú špinavú e, prácu Eh, akí utečenci prichádzajú do Európy, keď tu máme takúto solidaritu, ktorá eh, systematicky porušuje ľudské práva a viac sa investuje do Turecka ako do humanitárnej pomoci. Tie tri demisie sú potrebné. Ďakujem pekne, pán eh, Lundgren. Ďakujem. Rok plný neúspechov má za sebou Európska únia a nový rok je plný e, možností pre ďalšie neúspechy. Pokiaľ ide o európsku spoluprácu, videli sme, že tu bola masová imigrácia v obrovské čísla a dôsledku toho vidíme nové teroristické útoky, ktoré sa udiali ich rozmer je ehm, nevydaný v Európe. Európska únia je spochybňovaná a v mojej krajine sa ľudia pýtajú, či by sme mali platiť e, členské. Pán Juncker a pán Tusk, kladiem si otázku, aký je váš mesačný plat? Ako teda tie peniaze platené retroaktívne pravidelne každý mesiac. tie ľudí v Európe. Slovo má pani Atkinson na minútu. V decembri sexuálne útoky a obťažovanie žien boli na každodennom poriadku a na nemeckú požiadavku. To je aj na programe tento týždeň. Liberálna tolerancia sa e, stavia proti masovej imigrácii. V Nemecku e, homosexuálne ženy sa stavajú proti takémuto eh, um, trendu. Čiže je to neférové. Um, nemeckí kolegovia Angela Merkel eh, vítala týchto eh, imigrantov. Teraz ich tam máte 1,2 milióna a hm, je tu potenciál pre 10 miliónov ďalších Zrejme sa to dostane aj do Spojeného kráľovstva. To je e, e, porovnateľné s Českou republikou a Spojeným kráľovstvom, teda pokiaľ ide o tieto objemy. E, máme to podporovať a zrejme sa vrátia domov. Toto je stred civilizácií. Nevieme, kam to povedie. Ďakujem. Pán Kefalo Janis, minúta a pol. Áno, ďakujem. Eh, utečenci a migranti eh, rovnakým tempom stále prichádzajú. Máme tu dvoch migrantov na jedného utečenca. Eh, prípad izinátorka Ebo je jasný. Máme tam tisíce utečencov z Maroka, ktorí tade prichádzajú do EÚ, pretože v tejto krajine nepotrebujú vízum e, do európskych susedných krajín. Ľudia naďalej sa presúvajú bez obmedzenia, ale sú tam aj e, tajné e, proste pašovanie ľudí, na začiatku roku 2016 desiatky ľudí prišlo o život vrátane mladých ľudí a detí. Treba ukončiť konflikt v Sýrii a uľahčiť návrat týchto ľudí. E, nemôžeme ich len tak rozmiestniť náhodne po celej EÚ. Áno, musíme mať solidaritu, chrániť vonkajšie hranice EÚ, ako aj vnútorné hranice pre európskych občanov. Dve minúty, pán Fleckenstein. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vzduch je stále rečší. Aj u nás doma v Nemecku je rečší, pretože ľudia si začínajú uvedomovať, že sa nám to zdá sa nepodarí zvládnuť. A my, eh, keď hovoria my, ukazujú prstom eh, na eh, Brusel a nie na jednotlivé členské štáty a my e, máme e, povinnosť dokázať im, že to zvládneme. Medzičasom nemeckí ministeri e, sa vyjadrujú vo verejnom rozpore e, voči svojej spolkovej kancelárke z vlastnej politickej strany a e, požadujú zavretie hraníc, respektíve prípravu aspoň plánu na ich zavretie. Pritom všetci vieme, že zavretím hraníc sa žiadny problém nevyrieši, ale práve naopak vznik problémy ďalšie. Ak chceme naozaj presvedčiť, musíme doma ponúknuť viac než to, čo budem môcť ponúknuť po tejto rozprave. Keď prídem domov a poviem, pán Tusk e, tu hovoril a, povoril a povedal, že sme prediskutovali a riešili všetky veľké krízy. Mali sme konštruktívnu diskusiu s pánom Cameronom. Spoločný trh musíme intenzifikovať. Zaoberali sme sa energetickou úniou. Nie, ľudia chcú presne vedieť, čo sa teda udeje. A z tohto pohľadu si myslím, že by sme mali prestať eh, s týmito debatami. Nepotrebujeme vlastne ani žiadnu správu od rady, keď nám budú stále len hovoriť, zaoberali sme sa tým a tým. Potrebujeme výsledky. Možno potrebujete niečo také ako pri voľbe pápeža. Zavrite všetkých a vypustite ich eh, z miestnosti, až keď sú konkrétne výsledky, keď začne z komína stúpať biely dym. Ale stretnúť sa každé dva mesiace a navzájom si eh, hovoriť, že tie problémy pretrvávajú, na to žiadna rada sa konať nemusí. A ešte niekoľko pripomienok. Chcem sa vám poďakovať za spôsob, akým ste včera zvládli ťažkú úlohu, lebo potrebujeme demokratickú diskusiu a vy ste k nej včera veľmi dobre prispeli. Je tu požiadavka eh, modrej karty. Akceptujete ju?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 Spochybňovali ste rozpočet eh, pre eh, ochranu vonkajších hraníc aj nemeckú politiku ochrany hraníc. Ale ak by sme upustili od ochrany hraníc, čo by sme ešte mohli podniknúť? Aké konkrétne opatrenia viete navrhnúť? Kritizujete iných, ale od sociálnych demokratov som nezaznamenal žiadny konštruktívny návrh. Aký, aká je vaša odpoveď? Odpoveď sociálnych demokratov. Odpoveď sociálnych demokratov je odpoveďou, ktorú dáva tento parlament. Musíme chrániť a kontrolovať vonkajšie hranice Európskej únie. Len potom e, máme dobrý dôvod upustiť e, od e, ničenia Schengenu tu by mali naozaj sa dohodnúť e, predsedovia vlád a hlavy štátov. A kto nechce spolupracovať, nech si zváži, e, či je v Schengene, v Schengene na tom právom mieste, pretože keď všetci zavrú hranice, potom Schengen nebude, ale potom už ani takúto diskusiu viac potrebovať nebudeme. Pani Wilmot. A pol. Úprimne povedané, tu diskutujeme o problémoch, e, ktoré sú spôsobené Davidom Cameronom a neskutočné výzvy EU. Ja som si istá, že európsky lídry na, decembrom, na decembrovom samite sa cítili podobne. Je dôležité teda to, nie že ja podporujem Cameronové priority, ktoré nie sú mojimi napríklad, kde sú návrhy na e, zaplatanie tých prázdnych mien e, miest, ktoré existujú v pracovnej legislatíve. Niektoré návrhy nemôžeme prijať antieurópania na pravej strane politického spektra sa snažia presadiť takúto legislatívu a nie sú v prospech pracujúcich. Tieto témy sa už nediskutujú, ale britské pokračujúce členstvo pre EÚ a s tým spojené referendum sú spojené aj s pracujúcimi Ehm, zdravie a bezpečnosť je pre pracujúceho dôležitá. Ehm, tí pracujúci v malých a stredných firmách ehm, sú priamo či nepriamo napojení na obchod s EÚ. Pre nich tu nie sú okolnosti, kde by im bolo lepšie ako v EÚ, že by im bolo lepšie vonku ako vo vnútri. Jedine, keď si to uvedomíme, tak dokážeme ukončiť e, túto neistotu pre Britániu a pre Európu. Minúta a pol, ďakujeme. Pani Toja, minúta. Ďakujem. E, toto je veľká kríza, ktorá sebou prináša veľké rizika pre Európu, preto chceme urobiť všetko, ako ste povedali aj vy, pán predseda Jožiť, e, urobiť všetko, aby ste zvrátili e, e, smerovanie, aby ste zachránili Európu. A preto my, Taliani a Európsky parlament, chceme, aby tu boli adekvátne odpovede, aby sa urobilo to, čo sa hovorí v oblasti migrácie, aby sa pokračovalo ďalej s flexibilitou kvôli rastu a zamestnanosti. Chceme solidárnejšiu, progresívnejšiu Európu Eh, sme sociálni demokrati, sme ambiciózni, vyhrali sme voľby kvôli eh, projektu eh, znovu posilneného úsilia. Takže potrebujeme naozaj konkrétne činy v tomto smere. Nedá sa vždy len niečo povedať a potom nič neurobiť. Je potrebné aby ste zmenili aj tých, ktorí vám radia. Eh, pokiaľ ide napríklad o našu eh, vládu. A mm, nie je dobré, aby sme tu mali ideologické eh, šetrenie, úspory. Na to naozaj doplatí iba obyvateľstvo. Potrebujeme prácu a sociálnu agendu. Pani Garcia Pérez na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pán Tusko vo svojom vystúpení konštatoval, že Európa je silnejšia, než si myslíme, a to je práve problém, nedostatok dôveryhodnosti aj my, ktorí sme tu dnes a ktorí hájime európsky eh, projekt, máme eh, dosť práce s tým, aby sme tento európsky projekt vysvetlili. Dnes eh, sú migranti na prvých stránkach novín ale nezabúdajme e, na e, takú e, mm, otázku, za ktorú sa možno priam hambiť, na čo čakajú politici, čo čaká utečencov v týchto mrazivých podmienkach. Predstavte si, že by to boli naše deti v týchto podmienkach. Opraciam sa na národné vlády. Prestaňte v nás vzbudzovať tento pocit hamby a plňte si svoje povinnosti. Problémov je veľa a riešenie opatrenia je potrebné prijať veľmi naliehavo. Ďakujem. Pani Jotová, minúta. Pani predsednička, chcela by som sa poďakovať pánovi Junkerovi za všetko z e, e, nahy komisie a pána Junkera na vyriešenie tejto krízy utečencov. Každopádne by som chcela upriamiť vašu e, pozornosť na niečo zvláštne, pokiaľ ide o minulé závery rady. Je tam futurum použité. Viete, pán e, Tusk, že tie najhlasnejšie e, hlasy, ktoré sa ozývajú, sa ozývajú za zavretie našich hraníc. A vy navrhujete e, agentúru na posilnenie našich vonkajších hraníc, ale tieto, táto agentúra pokrýva len šengenský priestor a nie všetky hranice členských štátov. Prečo je tomu tak? Ešte sme nedostali odpoveď. Spolupráca s Tureckom, tam sa ale málo zatiaľ dosiahlo a e, je tam ešte e, veľmi e, veľa dobrovoľných vecí, ktoré by sa dali urobiť. Otázka z readmisie opätovného navracania je stále ešte otvorená. Um um je úplne novú metódu tu zavádzate a o nej by som rada hovorila, pretože v roku 2015 Európska rada nedodržala dva e, záväzky, ktoré podstúpila. Ten prvý je, e, že boli e, spoločné kritéria, mali sa vypracovať spoločné kritéria pre európsky mechanizmus stability a tiež zabezpečiť jeho financovanie. Stalo sa, že všetko je hotové, ale Ehm, tieto kompromisy, teda tento kompromis bol uzavretý, ale e, mm, zlyhalo to. A e, zlyhali aj snahy v druhej polovici e, legislatívneho obdobia za pána Rompoja spoločná garancia záruka vkladov. A tieto záväzky, ktoré neboli mm, akceptované, vedú k tejto neistote. dúfame, že v roku 2016 rada splní všetko, čo spomínala. A teraz prejdeme na spontánnu rozpravu. Máme e, tu odpovede a začíname pani Spiraky minúta. Kyria proedre, proedre Junger, δύο είναι οι όροι κλειδιά για Ďakujem pekne, pán predseda, pán Junker, sú dva uznesenia, pokiaľ ide o krízu a treba si uvedomiť, že je to najnaliavejšia kríza, ktorú sme tu kedy mali. Migrácia si vyžaduje angažovanosť inštitúcia členských štátov a tiež kontrolu dohovorov s členskými štátmi. Čo sa týka prvej časti, myslím si, že je na čase zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli zaviesť mechanizmus sankcií v prípade nedodržiavania dohôd Ehm, máme totiž veľkú nejakú e, nevyváženosť pri riešení migrančnej politiky. Nemôže predsa e, e, byť akceptovateľné, že tí malí musia znášať väčšiu ťarchu ako veľkí. A pokiaľ ide o, dohody s tretími krajinami, Turecko v tomto smere musí urobiť oveľa viac. 30 tisíc ľudí v ostatných dňoch prišlo do Grécka z Turecka a len málo z nich boli utečenci ilegálnymi migranti nie sú zasielaní späť, na to potrebujeme mechanizmus. Pán Záni. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Keď eh, sa pozeráme na túto diskusiu, vyvstáva otázka, čo tu vlastne robíme v Európskom parlamente. Myslím si, že nie je správne že e, tu v Európskom parlamente sa snažíme kritizovať niekoho za chybu, ktorú urobil národný štát. Pani Merklová, e, jej konanie sa s mnohými e, stretlo, u mnohých stretlo s pozitívnym ohlasom, ale vyvstáva otázka, či dokonca aj nemecká kancelárka má vôbec právo pozvať do Európy milión utečencov. A potom tu máme štáty, ktoré zriadili ploty, čo možno očakávať na Balkáne, ako dokážeme zvládnuť situáciu s balkánskymi štátmi. To sú tie skutočné otázky, ktorými sa musíme zaoberať. Rada a komisia konečne musia v tomto smere niečo urobiť. Ďakujem pekne závery eh, rady eh, o potrebe navracania utečencov na vonkajších hraniciach môžeme privítať. Myslím, že dnes je všetkým jasné, že zlá politika Európskej únie a niektorých európskych lídrov viedla k obrovským problémom, eh, s ktorými sa budú potýkať nie len nasledujúce mesiace, ale budeme sa s nimi potýkať aj celé roky. Migrácia je aj v rámci Európy a členské štáty nemôžu nemôžu akceptovať pravidla, ktoré boli stanovené pre mierové podmienky a nie pre takéto kataklizmy. Ako môžeme ochrániť jedincov a skupinov, ktorým hrozí hrozí, hrozia veľké nebezpečenstva vo svojich vlastných e, krajinách. E, e, prichádza obrovský počet utečencov a vznikajú problémy, sociálne problémy v mnohých častiach Európy. A tieto pravidlá, ktoré doteraz boli dobré, už nie sú realizovateľné a môže sa stať, že zničia celú európsku integráciu. Pán Epi. Titeus.

pripustila, aby utečenci prišli, ale nezačala to riešiť tak, ako bolo potrebné. E, nejde tu ale teraz o to e, vybudovať múry na našich hraniciach, tým by sme zničili Schengen. Problém je, čo e, vlastne spôsobuje túto migračnú vlnu. Tento problém sa mohol riešiť v Turecku a namiesto toho sa tu diskutuje hotspotoch a nie o tom, aby sa riešila situácia tak, aby k nám vôbec neprichádzali. Je to e, krajina, e, Turecko, e, voči ktorej musíme sa tvrdšie postaviť postaviť, aby to Turecko nevyužívalo a aby neboli využívané cesty prevádzačov, aby nepredstavovala situácia, ktorá tam vzniká, nebezpečenstvo pre okolité krajiny a aby z toho nemali zisky tretie osoby. Vážený pán predseda Rady, pán predseda komisie, vítam iniciatívu spoločnej ochrane hraníc na e, e, Rade e, v 2015. Ehm, som sklamaná z toho, keď počujem, že dohoda sa má odložiť a síce na jún 2016. Vypočuli sme si e, požiadavku väčšiny poslancov, aby táto iniciatíva bola schválená čo najskôr. Ja by som vás chcela k tomu e, vyzvať. Máte na to kompetenciu, máte zodpovednosť a e, počujete, že máte veľkú podporu Európskeho parlamentu, aby ste dosiahli zhodu čo najskôr. Chcem sa opýtať, čo bráni tomu, aby na budúcej rade, môže to byť aj mimoriadná rada, lebo situácia je mimoriadná napríklad napríklad už vo februári sa dosiahla dohoda a aby sa s ochranou hraníc začalo čo najskôr. Ďakujem. Takže slovo dávame predsedovi komisie pánovi Junkerovi. Madame la... Pani predsednička, vážení kolegovia, chápem tých, ktorých unavuje eh, každodenné opakovanie. Každý deň, každý týždeň, každý mesiac eh, a boli tu informácie od pána predsedu Taska. Členské krajiny naozaj neimplementovali potrebné opatrenia a rozhodnutia a eh, musia ich ešte urobiť, čiže e, musíme to opakovať, nie je na tom nič zlé, vysielať ďalšie e, alebo rovnaké výzvy. Po druhé, pochopil som z niektorých príspevkov, že sa že komisia nie je dostatočne aktívna. Ja keď pozerám na môj diar, tak naozaj to nemôžem e, konštatovať. Chcem pripomenúť, že po tých prioritách, e, ktoré boli e, stanovené pre našu komisie, sa sústreďujeme na politiku, ktorá je orientovaná na rast a zamestnanosť. A z tohto dôvodu v novembri 2014 sme zahájili investičný plán, ktorý sa týkal tých 315 miliárd a určite vám neuniklo, že už 40 miliard z týchto 315 z tohto investičného plánu boli zmobilizované a vyčlenené na 46 veľkých infraštruktúrnych projektoch v 11 eh, v Taliansku eh, a teda hm, týkalo sa to 7 tisícov malých a stredných podnikov. Určite vám neuniklo, že je tu agenda, ktorá sa týka bezpečnosti, energetiky a všetky tieto kroky ktoré sú potrebné pre vytvorenie digitálneho trhu a tak ďalej. A teda nevidím, ako komisia počas svojho prvého roku mandátu bola neaktívna. Či nedostatočne aktívna, práve naopak. Niektorým, k niektorým ďalším problémom Neviem, prečo by som mal podať demisiu, ako ma tu niekto láskavo vyzval, pretože tu máme problémy, ktoré sa teda týkajú utečencov, ale netreba strácať odvahu a kroky, ktoré sa prijali a rozhodli sa budú e, implementovať aj do reálneho života. E, ďakujem. Ďakujem, pán predseda Juncker. A teraz má slovo predseda rady, pán Tusk. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. V prvom rade máte úplnú pravdu. Dnes je tu problém s implementáciou. A pokiaľ ide o migračnú krízu, Nemám pochybnosti, že dnes je to naozaj veľmi dôležitá chvíľa. Nejde implementáciu našich rozhodnutí, ale toto je možno aj e, prvý moment, kedy mám pocit, že e, táto chvíľa je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o politický systém v Európe. EÚ e, vychádza z predpokladu, že všetci z nás, všetky členské štáty sú e, pripravené konať v dobrej e, voli a rešpektujú e, naše spoločné rozhodnutia. Bez tohto, bez takejto metódy, bez takéhoto úsilia odhodlania naša práca nedáva zmysel. Máte úplnú pravdu. Najkritickejším bodom dnes je, že ja nemám problémy s dosahovaním kompromisov, na úrovni Európskej rady. Práve naopak, je to príliš jednoduché e, doceliť kompromis, pretože na ďalší deň takmer nikto už nechce naše spoločné rozhodnutia akceptovať. A to je kritický moment. nielen e, z dôvodov migrácie, ale politickej organizácie Dnes je disciplína členských štátov naozaj zložitá. Ani ja nemám nejaké riešenie, ehm, preto to ani ehm, komisia A e, tento e, najzákladnejší princíp, že budeme rešpektovať naše spoločné rozhodnutia, e, nie je automaticky rešpektované. Z tohto vyplýva veľký problém s implementáciou čohokoľvek. Súvisí to možno s výzvami, ktoré sú pred nami, sú naozaj bezprecedentné a veľké E, to je tiež brutálna pravda. Európa ako organizácia, ale aj členské štáty, ne, nepripravili sme sa dostatočne na čelenie e, takto úplne e, novej situácii, pokiaľ ide o jej rozmer aj počty, ak, akou je teda kríza súvisiaca s prelevom utečencov. Nesúhlasím s vašim hodnotením, pokiaľ ide o našu diskusiu o vonkajších hraniciach. Diskusia o e, našich vonkajších hraniciach je e, pomerne čerstvá. Ak si e, spomínate, ja si spomínam na začiatku našej diskusie o migračnej kríze, E, bolo e, niečo iné tým spúšťačom. Ja som spokojný s rozhodnutím komisie, pokiaľ išlo o posilnenie vonkajších e, hraníc a pokiaľ išlo tú novú myšlienku našich spoločných pohraničných stráží, Určité e, prvky tejto myšlienky sú ešte stále kontroverzné v niektorých členských štátoch z viacerých dôvodov. To je stále ešte veľká výzva vysvetľovať im to, presviečať, že potrebujeme e, možno tento kontroverzný, ale úplne nutný e, nový prístup, nové opatrenie. What we need, I think, today... A to, čo myslím dnes naozaj potrebujeme, je e, rýchlosť riešiť e, naše problémy, pre ktorými stojíme. A preto chcem venovať februárové e, stretnutie rady otázke Spojeného kráľovstva. A ja dúfam, že to bude naše posledné stretnutie Európskej rady na túto tému. Ale samozrejme, februáre stretnutie sa bude venovať aj hodnoteniu implementácie e, rozhodnutí spojených s e, migračnou krízou. Aj teraz sa budeme venovať nášmu akčnému e, plánu spojenému s Tureckom a v marci sa chceme tiež venovať aj teda migrácii. Es Teban sa spýtal na Poľsko. Ako som už povedal pred pár dňami e, tu v Európskom parlamente na stretnutí s politickými skupinami, EÚ má právo a povinnosť Eh, vstupovať do eh, otvoreného eh, a úprimného a preto aj zložitého dialógu s členskými štátmi, pokiaľ je tu hrozba, že sa porušujú nejaké základné princípy. Ale prosím, neočakávajte, že budem šťastný a plný entuziasmu, keď sa zahajuje postup proti Polsku. Potrebujem tu vaše pochopenie, e, že je to niečo veľmi zložité pre mňa. Ale viem, že komisia e, konala v e, dobrej vôli, o tom nemám pochyb. Samozrejme, môžeme diskutovať o určitých opatreniach, metódach o tom, či by rozhodnutia komisie mohli byť prísnejšie alebo menej prísne. Diskutovalo sa aj o načasovaní, o nejakých procedurálnych eh, jemnostkách. Ale eh, komisia prijala toto rozhodnutie. Ja som si istý, že ide o optimálne rozhodnutie a ja ho plne podporujem eh, bez pochyby a hľadať nejaké konflikty a nezhody medzi inštitúciami práve v tejto situácii nemá zmysel. Som si istý, že budeme e, v našej e, dobrej kooperácii e, pokračovať, aj pokiaľ ide o túto otázku, ktorá sa mu teda dotýka. Ďakujem. a Na pár minút prerušujeme zasadnutie.